Sí. Yes, dear. Začneme naše, našu dnešnú schôdzu. Nie som pán Bozek, som Pán Martinez, podpredseda v parlamente je zodpovedný za vzťahy s národnými parlamentami v predsedníctve Európskeho parlamentu a pán Búzek ma poprosil, aby som spolupredsedal tomuto stretnutiu spolu s našim priateľom Westerberkom, ktorý je hovorcom švedského parlamentu. Prejdem na španielčinu pretože okrem iného som zodpovedný aj za viac jazyčnosť v predsedníctve, čiže je to tak povediac eh, v mojej zodpovednosti, aby som hovoril svojou materčinou. Takže začínam naše dnešné stretnutie a na úvod všetkých vítam a pripomínam, že sekretariat ma požiadal, aby som vás upozornil, že musíte vyplniť žiadosť e, tí, ktorí sa chcú zapojiť do diskusie so švedským ministrom spravodlivosti pánom Askom a pánom komisárom Barotom. Takže tí, ktorí chcete vystúpiť, musíte sa zapísať a vyplniť formulár. Teraz je na to priestor. Odovzdávajte vyplnené formuláre, aby ste boli na zozname rečníkov v nasledujúcej rozprave. Program dnešnej schôdze vyzerá tak, že v rámci 40 minút predstavíme správy pracovných skupín 1, 2, 3, ktoré sa stretli včera. Pán López Aguilar tu zdá sa nie je. Ten mal hovoriť o správe prvej pracovnej skupiny. A teda, aby sme našu prácu zefektívnili, slovo dáme následujúcemu spravodajcovi druhej pracovnej skupiny pánovi Avstanovi zo švedského parlamentu. Pán Avstan, nech sa páči. Máte slovo a prosím, eh, hovorte v rámci 5 minút a predstavte nám výsledky práce vašej skupiny. Tack så mycket. Jag kan inledningsvis nämna när jag nu avrapporterar. Úvod. V mojej správe z pracovnej skupiny 2 by som chcel povedať, že mnohí rečníci hovorili o tom, že ciele spočívajú v spoločnom právnom priestore v Európe, aby právne systémy mohli spolupracovať, ale musíme preukázať eh, rešpekt aj špecifikám a tradíciám členských krajín. Počas diskusí bol značný konsenzus, pokiaľ ide o ambíciu e, zrušiť e, proces exekvatov, hoci, hoci mnohé otázky ešte treba vyriešiť z dlhodobého pohľadu medzi pohľadmi, ktoré odzneli. Tu bola aj kvalita administratívnych eh, rozhodnutí, ktorá je rôzna v rôznych eh, členských krajinách. Sú tu problémy s určitým typom e, nariadení a vzhľadom na to musíme zdôrazniť potrebu právnej istoty, aby tu bola vzájomná dôvera. Tiež e, tu bola ešte vyššia ambícia, pokiaľ ide o združovanie rozličných právnych oblastí, napríklad otázky rodiny, ktoré podľa mňa sa môžu stretnúť s vážnymi problémami v členských krajinách. Nechcem, aby správa bola dlhšia, ako je potrebné. Podľa mňa je bežné, keď ľudia v takejto práci sa stretnú a riešia veci v práve Európskej únie, snažia sa všetkých združiť, kladiete si otázku, aký je ďalší krok a podľa mňa prirodzený ďalší krok spočíva v zrušení procesu exekvato. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Asanovi aj za to, že bol taký stručný. a že využil veľmi dobre pridelený čas. Slovo má teraz spravodaj prvej pracovnej skupiny pán López Aguilar, ktorý je predsedou výboru LIBE tu v parlamente. Dobrý deň, pán predseda a milí kolegovia poslanci Európskeho parlamentu a národných parlamentných delegácií členských krajín Európskej únie. Budem sa snažiť v tomto príspevku stručne zahrnúť hlavné body užitočnej včerajšej diskusie v pracovnej skupiny, kde som spravodajcom. Názov bol Budovanie Európy občanov. Včera som vystúpil na poludnie poprvýkrát a potom následnej diskusie som zdôraznil to, že tento koncept demokratického budovania Európy je dôležité, musíme sa zamerať na občianský rozmer. Sme poslanci zastupujúci európskych občanov a preto nás občania vnímajú, tento parlament, a očakávajú od neho odpovede zlepšujúce dodržovanie ich základných práv a slobôd a aj ich istotu. Včerajšia diskusia sledovala tieto hlavné princípy a zdôraznila, že budovanie Európskej únie založené na slobode, solidarite a bezpečnosti, spravodlivosti je vecou založenou na ústavných tradíciách všetkých členských krajín a okrem toho ich všetkých združuje. A po dlhej diskusie, ktorá sa týkala celej Európskej únie za posledných 10 rokov, Európska únia zhrnula e, tieto spoločné prvky. A výsledkom tejto diskusie je Lisabonská zmluva, ktorá obsahuje Európsku chartu základných práv. Včera tu boli spomenuté národné námietky, pokiaľ ide o začlenenie E, tejto charty do Lisabonskej zmluvy, ale je isté aj naďalej, že je to jedna z troch častí Lisabonskej zmluvy spoločne s prepracovanou zmluvou o Európskej únii a so záväznou zmluvou o fungovaní Európskej únie. Európska charta základných práv je nový spoločný menovateľ, ktorý zhrňa tieto ústavné tradície a tiež zlepšuje a obohacuje bez toho, že by e, nejak poškodil základné práva, ktorým sa tešia všetci občania Európskej únie. Znamená to, že e, v Európskej únie je to naďalej koncentrované, je to dôležité. Tieto práva, ktoré sa spomínajú v Európskej charte, nenahrádzajú alebo nemenia občanské práva, ktorým sa my ako občania členských krajín tešíme. Len sa tým tieto práva znásobujú a obohacujú. Ide teda o aktualizáciu tohto vývoja v Európskej únie, pretože sú tu aj práva novej generácie, ktoré neuznávajú niektoré ústavy členských krajín. Ide o práva spojené s technologickým rozvojom, biogenetikou, informa- rozvoj informačnej spoločnosti a zaručuje sa tu aj bezpečnosť a súkromie, pokiaľ ide o ich vzťah k tomuto technologickému rozvoju z posledných rokov. Preto je potrebné realizovať štokholmský program, pretože ide o stratégiu na realizáciu tohto priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Tento medzivládny rozmer sa prekročil. Je to európska politika riadená európskym právom, kde Európsky parlament bude rozhodujúcim zákonodárcom spolu s národnými parlamentmi. Takže druhý bod našej včerajšej diskusie sa týkal dialógu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Sú tu viaceré témy, napríklad spojenie bezpečnosti a práva na súkromie. Zladenie týchto práv je veľkou výzvou, ktorá je neustále prítomná. Hovorili sme o tom aj v transatlantickom dialogu s USA. Výzva, ktorá bola súčasťou diskusie v parlamente. kde sme hovorili o, zo, o š, s ministerkou vnútra Spojených štátov. Toto bolo predmetom veľmi živej diskusie eh, s poslancami Európskeho parlamentu, pretože pre európskych občanov je právo na súkromný život veľmi dôležité. Aj keď samozrejme na druhej strane sú tu aj záväzky, zachovania bezpečnosti v rámci EÚ, ako aj v rámci bilaterálnych vzťahov s ďalšími hráčmi, napríklad Spojenými štátmi. Dialóg prebiehal ale medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami pri príležitosti začlenenia diverzity. A keď sa hovorilo o právach ľudí. Nechceme nejako spochybniť občianstvo alebo ohroziť občianstvo žiadneho členského štátu, ale nesmieme zabudnať na občanov nie našich členských krajín, ale ľudí, ktorí sú z tretich krajín a zdržujú sa na našom území, či už je to legálne alebo nelegálne. Títo pristahovalci žijú medzi nami a diverzita sa musí začleniť do riadenia vonkajších hraníc, nie je to samozrejme v právomoci samotných členských krajín. Musíme v tejto oblasti spolupracovať. Tiež musíme spolupracovať na výzve rozlíšenia imigrácie a kriminality cudzincov. Tieto dva problémy sú úplne odlišné. Nelegálny pristahovalec neznamená, že je zločincom. A preto dialog medzi Európskym a národnými parlamentami musí byť intenzívnejší. Rečník zrejme prekročil svoj rečnícky čas, ale ešte ho nechá pán predseda dokončiť. Takže vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti a schválenie štokholmského programu nezjednoduší život Európskeho a národných parlamentov. Práve naopak. Pre európskych občanov je to dobrá správa, ale pre nás to znamená, že naša reprezentativita a naše povinnosti sa týmto navýšia. Takže po desiatich rokov tvrdej práce v rámci inštitucionálnej rozpravy Európania by nepochopili, keby sme nečelili tejto výzve, keby sme nedosiahli široký konsenzus v štokholmskom programe a nechápali by, že nevysielame rozhodujúci impuls Európskeho a národných parlamentov, pokiaľ ide o priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v rámci členských krajín, hlavne v oblasti súdnej a policajnej spolupráce v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu, všetkým formám násilia, Musíme tiež eh, chrániť obete násilia a preto na budúci týždeň, keď bude prijaté parlamentné uznesenie k štogonskému programu, tento konsenzus bude široký a my sa rozhodneme, akú prácu urobia národné parlamenty počas španielského predsedníctva v ďalšom poroku. Ďakujem za trpezlivosť. Ďakujem a teraz dávam slovo pani Carmen Hermosín, ktorá je spravodajkyňou tretej pracovnej skupiny. Nech sa páči, Carmen. Naozaj je pre mňa veľká česť dať ti slovo, keby mi bol niekto takéto niečo povedal 25 rokmi, keď sme bojovali za slobodu v našej krajine Keby mi vtedy boli povedali, že o 35 rokov ja budem podpredsedom Európskeho parlamentu, že ti dám slovo, tak by som tomu nebol uveril. Je to naozaj veľmi dôležitý moment, ktorý poukazuje na pokrok slobody nielen v našej krajine, ale v celej Európe. Takže Carmen, máš slovo. Ďakujem, pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi zhrnúť výsledky práce pracovnej skupiny číslo 3 ktorá sa zaoberala vnútornou stratégiou bezpečnosti. Predsedom našej skupiny bol pán Plusutil a pani Gavicon a ja som teda bola menovaná za spravodajkyňu. Už v úvode na zasadnutia sme si povedali, že pre našu tému je mimoriadne dôležité, aby Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti vrátane Európskej charty základných práv. Hovorí sa tam o väčších kompetenciách Európskeho parlamentu a o posilnení úlohy národných parlamentov. Na predchádzajúcom pléne sme sa dozvedeli, že existujú dva názory a tieto názory boli potom odrazené aj v práci našej pracovnej skupiny. Neviem presne povedať, koľko zástupcov má ktorý z týchto dvoch názorových prúdov. Každopádne ten prvý hovorí o posilniť európsky priestor. Hovorí sa tu o posilnení bezpečnosti prostredníctvom pokroku v rámci Maastrichtu. A ten druhý názorový prúd hovorí, že požiadavky bezpečnosti by nikdy nemali oslabiť náš systém slobod a práv. Dovolte mi stručne zhrnúť výsledky našej zaujímavej živej rozpravy. Naozaj vystúpilo množstvo členov, pán Gode, pani Jonker z Rady Európy, ďalej pán Kojo, ktorý je poslancom Európskeho parlamentu, ďalej tam vystúpil zástupca Rumúnskeho senátu, Belgického parlamentu, Polského parlamentu a tak ďalej, vystúpil Ward Harrison, z Veľkej Británie, pán Lambrinidis z Európskeho parlamentu, pán Havel z Českej republiky, Zastupca Rakúska, Fínska, takže bolo tam viac než 20 vystúpení. A všetky tieto vystúpenia sa venovali potrebe dosiahnuť vyváženosť medzi slobodou na jednej strane a bezpečnosťou na strane druhej. Hovorili sme o tom, čo v tejto oblasti môžeme zlepšiť, čo je potrebné zlepšiť, lebo problémy tu existujú. Sú to problémy, ktoré vychádzajú z obdobia ešte pred Hágom. Odznel aj názor, podľa ktorého štokholmský program v súčasnej forme že je príliš široký, že je možno príliš otvorený a že by bolo dobré pri finalizácii tohto programu všetky politiky z predchádzajúcich období vyhodnotiť, pretože sú tu stále ešte veci, ktoré nie sú implementované, ktoré je potrebné konkretizovať, upresniť. Zo všetkých vystúpení, podľa môjho názoru, jasne vyplynulo, že pokiaľ ide o štokholmský program, že máme naň veľmi pozitívny názor. Už som hovorila, že chceme zvýšiť bezpečnosť pre našich občanov. Ja si myslím, že ak nebudeme ambiciózni v týchto otázkach, tak sa nám nepodarí dosiahnuť pokrok. policajná spolupráca, výmena informácií, výmena údajov o zločincoch, tak aby policajné zložky rôznych členských štátov mali prístup k takýmto informáciám, aby tu bola lepšia spolupráca medzi bezpečnostnými zložkami rôznych členských štátov. Za toto sme sa vyjadrovali v našej pracovnej skupine. Dokonca zástupca britského parlamentu hovoril o veľmi groteskných situáciách, kedy napríklad policia komunikuje v angličtine a automaticky očakáva, že aj bude hovo- zločinec bude hovoriť po anglicky, teda eh, policajti nemajú jazykové znalosti, čo spôsobuje problémy, keď musia vyšetrovať za hranicami Veľkej Británie. Takže tieto otázky v boji proti zahraničnej kriminalite boli témou zaujímavých príspevkov, ktoré sme si vypočuli. Zo pár bodov, ktoré boli počerknuté. Ide hlavne o zvyšovanie istôt pre občanov, tak aby boli garantované ich práva podľa charty základných práv a zároveň aj zabezpečenie väčšej bezpečnosti. Spolupráca medzi Európskym parlamentom a tými národnými je východiskom pre zabezpečenie bezpečnej Európy aby tu bola spolupráca v boji proti xenofóbii, rasizmu, antisemitizmu, homofóbii, a tiež boj proti násiliu, proti, opačným, po, proti opačnému pohľaviu. To sú všetko veci, ktoré porušujú základné práva. Tiež sme počerkli dôležitosť solidarity, aby Európa bola solidárna, poskytovala azyl, aby sme mali spoločnú migračnú politiku. Mali by sme vypracovať Európsky pakt o migrácii a azyle, ale sú tu aj ďalšie výzvy, napríklad spolupráca na boji proti starým zločinom, ktoré teraz budajú nové charakteristiky, napríklad boj proti terorizmu v rôznych jeho podobách, ďalej boj proti obchodovaniu s ľuďmi, hlavne so ženami a deťmi za účelom sexuálneho zneužívania, ďalej piráctvo na mori, internetová kriminalita, piratela, detská pornografia, kriminalita detí a mládeže, jej dopady v rodinách, v školách, v spoločnosti, ďalej ochrana osobných údajov, ochrana súkromia občanov. Takže toľko veľmi stručne e, k našim diskusiám. Schôdza bola mimoriadne zaujímavá a pevne verím, že všetci Čo chvíľa uvidíme výsledok nielen v podobe štokholmského programu, ale v podobe jeho implementácie v rámci španielského predsedníctva. Ďakujem, pani Hermosín, hovorí pán predseda. Ďakujem pekne všetkým trom spravodajcom pracovných skupín. Správy sú samozrejme dôležité dokumenty, ktoré budú podkladom pre naše ďalšie úvahy v predmetných oblastiach. Teraz vystúpi švedská ministerka spravodlivosti, pani Ask, v mene švedského predsedníctva. Nemôžem teraz nepovedať, že Švédsko bolo dlho pre nás vzorom, takým určitým svetielkom nádeje pre nás v Európe, v krajinách, ktoré neboli slobodné, ktoré museli bojovať za slobodu, za dôstojnosť. Takže vítam vás tu. Vaša krajina pre nás bola veľmi dôležitá a stále je, takže vám odozdávam slovo. Ďakujem pekne za tento úvod, pán Martínez. Vážený pán Martínez, vážený pán predseda Švedského parlamentu, vážený pán komisár Jacques Baro, dámy a páni. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakovala na, za pozvanie na toto spoločné zasadnutie Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Teším sa, že je tu taká veľká účasť a teší ma aj to, že celé toto stretnutie sa zaoberá štokholmským programom. Jeho príprava Ide teda o 5-ročný program, ktorý nadvezuje na hakský program a tento štokholmský program je jedno z hlavných úloh švédskeho predsedníctva. O čo ide? Ide o to, aby sme dosiahli bezpečnejšiu, otvorenejšiu Európu, takú Európu, kde budú chránené práva jednotlivca. Sme presvedčení, že perspektíva občanov sa musí odrážať na každej úrovni a my pracujeme v mene, v prospech našich občanov. Spolupráca v tejto oblasti musí byť podporená občanmi. To dosiahneme tak, že sa budeme zaoberať reálnymi problémami a že príjmeme špecifické opatrenia, ktoré budú pridanou hodnotou pre našich občanov. V opačným prípadom nebudeme schopní vysvetliť európsku spoluprácu našim voličom. Takže perspektíva občanov je taká, že si myslia, že je potrebné bojovať proti zločinu a teda očakávajú, že spolupráca Európskej únie e, povedie k zlepšeniu boja proti cezhraničnému zločinu, ďalej sloboda a spravodlivosť. To sú dôležité body pre našich občanov, pretože bezpečnosť nemôže ísť na úkor práv jednotlivca. Opatrenia, ktoré chcú zvýšiť bezpečnosť, opatrenia, ktoré chcú zvýšiť právnu istotu, nemôžu narúšať práva jednotlivca. Cezhraničný zločin je, pre nás predstavuje obrovskú výzvu. Obchodovanie s drogami, terorizmus, obchodovanie s ľuďmi, toto je realita. Neviem, či ste v televízii dnes ráno na BBC videli správu z Anglicka, ktorá hovorila o deťoch vo veku 10 rokov, ktorých eh, zneužívala sieť organizovaných zločincov na sexuálne účely a tie dopady boli naozaj hrozivé a je len logické, že občania od nás požadujú kroky v prevencii a v boji proti takýmto fenoménom. My všetci v médiách v našich domácich krajinách sa stretávame so správami o takýchto incidentoch. Ale sú tu aj nové formy zločinu, ktoré využívajú napríklad internet. Organizovaný zločin v Európe a celosvetovo momentálne prekračuje národné hranice a preto nemôžeme ani my pri našej práci eh, zabúdať na cezhraničnú spoluprácu a na spoluprácu medzi Um, medzi jednotlivými inštitúciami. Takže musíme vytvoriť systém, uh, spolupráce v oblasti polície a spravodlivosti, uh, ktorý bude naozaj komplexný, aby sme mali spoločné riešenia na spoločné problémy. Máme tu užšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, snažíme sa zefektivňovať systémy výmeny informácií, výmeny osvedčených praktík tak aby sme mohli riešiť problémy, s ktorými sa stretávame. Je potrebné využívať znalosti nadobudnuté v krajinách, je potrebné um, ich zdieľať a ďalej rozvíjať. Švedské predsedníctvo s Europolom v HAGU eh, zorganizujú stretnutie o Europole. Členské štáty vnímajú Europol ako dôležitý nástroj pri zahraničnej policajnej spolupráci v Európskej únii. Eh, Europol je takým určitým centrom, takou centrálou v spolupráci policajných zložiek aj v medzinárodnom kontexte. Už som spomínala, že cezhraničná spolupráca si vyžaduje výmenu informácií, no a my na úrovni Európskej únie prispiejeme tým, že zoštandardizujeme e, spôsoby výmeny informácií, tak aby to výmena fungovala efektívnejšie. Výmena informácií musí však e, dodržiavať e, aspoň minimálne štandardy, pokiaľ ide o ochranu e, osobných údajov tak aby sa tie údaje, aby sa vybrali údaje v primeranom množstve, aby boli archivované na primeranú dobu. Takže ešte raz spomínam, bezpečnosť nie je na úkor um, práv. Je potrebné, aby tieto dve veci išli ruka v ruke. Princíp vzájomného uznávania by mal i naďalej byť jedným zo základných princípov spolupráce v oblasti um, súdnictva. Vzájomné uznávanie by sa malo teda náležite uplatňovať, mala by tu byť náležitá spolupráca, ktorá samozrejme vychádza zo vzájomnej dôvery, z dôvery v právne systémy v iných členských štátoch. Ide o otázku dôvery orgánov iných členských štátov. A tiež je potrebné, aby občania mali pocit, že prijaté rozhodnutia sú spravodlivé. Teda ide o spoluprácu národných orgánov pri uplatňovaní rozhodnutí a rozsudkov pochádzajúcich z iných členských štátov. Takže to sú veci, ktoré vstávajú na vzájomnej dôvere. V právnom, v realite to však nie je vždy takéto bezproblémové, preto je potrebné vzdelávanie, dôležité sú školenia na poznanie a pochopenie právnych systémov iných členských štátov. Pre právnikov, pre sudcov, pre prokurátorov musíme posilniť existujúce mechanizmy a musíme do určitej miery harmonizovať určité pravidlá, ktoré platia. Napríklad e, je dôležité robiť programy typu Erasmus a tak ďalej. Dôležité je zabezpečiť prístup k spravodlivosti, k systému súdnictva, bez ohľadu na to, v akej krajine na území EÚ sa nachádzate. Napríklad poskytovanie informácií vo vašom jazyku o tom, z čoho ste obvinení, aké máte práva v súdnom procese, bez ohľadu na to, či ste obeťou alebo podozrivým z trestného činu. Rada sa dohodla na určitej cestovnej mape, na určitom pláne, ako e, zohľadňovať e, tieto veci a postupne ich uvádzať do praxe. Rok 2007 e, tej sme sa žiaľ na tom nedohodli. A teraz je našim cieľom vypracovať také nástroje, ktoré budú naozaj zacielené, ktoré naozaj budú riešiť obavy našich občanov. No a toto, tomuto sa venujeme v štokholmskom programe. Tam zdôrazníme perspektívu obeti. Ďalej, slobodný pohyb občanov Osoby sa často stávajú obeťou trestných činov v inej krajine než ich domovská a preto eh, musia sa dokázať spolahnúť na právny systém tejto krajiny, musia dostávať informácie v jazyku, ktorému rozumejú a tak ďalej. Obete zločinu by mali byť chránené, podporované pred, počas a aj po súdnom procese, ktorý prebehne. A mali by eh, dostať eh, kompenzáciu za utrpené škody Takže rada chce prijať stratégiu na posilnenie práv obeti. Boli by sme radi, keby tu platili vyššie štandardy, pokiaľ ide o pomoc obetiam. A štokholmský program je presne takýmto východiskom pre budúcu prácu v tejto oblasti. Momentálne prebiehajú rokovania. Pred mesiacom sme predložili ako predsedníctvo pôvodnú verziu tohto programu a naozaj sa stretla s obrovským záujmom. My sme tento návrh zverejnili na našej internetovej stránke. Tiež je tam oznámenie komisie, ak, ktoré sa zaoberá týmito otázkami. Mm, vlastne kopírujeme v našom návrhu oznámenie komisie, máme rovnaké názvy kapitol, ale niektoré veci sme aj pridali hlavne tú medzinárodnú alebo zahraničnú externú dimenziu sme k tomu pridali, pretože táto oblasť nadobúda na dôležitosti. Spravodlivosť, vnútro, aj vonkajšie záležitosti sú mimoriadne dôležité a preto je potom vytvoriť strategické nástroje. Vo všetkých týchto oblastiach v Koreperi prebiehajú diskusie 30. novembra a 1. decembra bude zasadnutie rady. Ehm, uvidíme, ehm, aké budú jeho výsledky a tiež sa teším 24. 26. novembra na plenárne zhodnutie Európskeho parlamentu a jeho výsledky. A ešte na záver k novej Lisabonskej zmluve. Táto zmluva obsahuje obrovské zmeny, pokiaľ ide o priestor slobody, práva a bezpečnosti. Ehm, obsahuje nové právne základy, ktoré bude možné uplatňovať a niektoré procesy sa v tomto dôsledku zmenia. Ja sa teším na úzkú spoluprácu s Európskym parlamentom. Myslím si, že národné parlamenty parlamenty majú úlohy, nové úlohy na základe Lisabonskej zmluvy, ktoré budú veľmi prínosné. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a teším sa na vaše otázky a pripomienky. Ďakujem. Gracias, Ďakujem, pani ministerka. Vidím, na programe zasadnutia, že na rade je teraz náš priateľ, pán komisár Baro. Pán Baro, nech sa páči, vy máte slovo na 10 minút, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Beatrice eh, Ask, naša ministerka, predsedajúca, predsednička rady vám eh, predstavila to hlavné z tohto programu. A ja by som chcel v podstate počiarknúť a za prítomnosti pána Westerberga som to už povedal. Chcel by som zdôrazniť úlohu švedského predsedníctva, ktorá je veľmi pozitívna a z toho vyplýva, že štokholmský program bude, dúfame, veľmi ambiciózny. Ďakujem eh, spravodajcovi Aguilarovi, ale aj pánovi Avsanovi, ako aj pani eh, Hermosin Bono. Tento štokholmský program prijímame v čase, keď Lisabonská zmluva sa bude môcť začať uplatňovať. Som si istý, že tento proces spolurozhodovania veľmi napomôže v politike rozvoja GLS. Keď parlament koná ako spoluzákonodarca, tak je to vždy v konštruktívnom duchu. Je to skutočná pridaná hodnota v rokovaniach a ako komisár poverený oblasťou dopravy som bol toho svetkom a tiež som toho svetkom aj dnes v našej politike migrácie, A teším sa, že Európsky parlament e, takýmto spôsobom je plnou plnoplávnou súčasťou budovania tohto spoločenstva práva, o ktoré sa snažíme. Rozšírenie kvalifikovanej väčšiny v Rade umožní prekonať určité ťažkosti. Lisabonská zmluva zvýrazní úlohu národných parlamentov v rozhodovacích postupoch Európskej únie. To umožní zabezpečiť rešpektovanie subsidiarity. Je to o to dôležitejšie, že v takýchto citlivých otázakách, ako je napríklad rodinné či trestné právo, treba vziať do úvahy aj túto subsidiaritu. a aspekty našich národných kultúr, ktoré sú rozličné. Ďakujem národným parlamentom za ich príspevky. Zrušením tretieho piliera sa nám takýmto spôsobom otvára priestor e, obrátiť sa na súdny dvor, kde sa bude overovať, že všetky pokroky, ktoré sme dosiahli v tejto európskej, v Európe práva, že tieto sa odzrkadlia aj v realite. Tento štokholmský program e, je paralelný s novou inštitucionálnou fázou, ktorá by mala umožniť rýchlejší rast e, tej, tohto spoločenstva práva čo je aj ašpiráciou európskych občanov. Občania sú v centre tohto programu. Text je ambiciózny, logický, vypracovaný v duchu zhody Teším sa, že návrh predsedníctva je veľmi blízky oznámeniu komisie. V Koreperi 21. októbra začali rokovania, tak ako to povedala Beatrice Ask. Budú pokračovať počas e, celého mesiaca novembra až do 30. novembra, kedy zasadá G8. No a potom Európska rada 11. a 12. decembra by sa mala vysloviť. Stručne by som chcel teraz pripomenúť, možno, že trošku zopakujem to, čo povedala pani Ask, ale chcel by som zopakovať body, kde musíme zachovať smer občianstvo. Samozrejme, občianstvo Európskej únie nie je nejakým spôsobom na úkor národného občianstva. Práve naopak, e, národnému občianstvu sa pridáva nová dimenzia, napríklad sloboda pohybu, ktorej musíme venovať veľkú pozornosť. Je to jedna úžasná sloboda, ktorá pokrýva aj ochranu súkromného života, ochranu údajov a v tomto bode musí mať Európa skutočnú architektúru ochrany údajov. Toto občianstvo tiež pokrýva, tiež pokrýva účasť na demokratickom živote únie a tiež je tu úvaha Európskeho parlamentu a síce ide o deň, mohol by to byť 9. maj pre voľby do Európskeho parlamentu. Takže toto občianstvo je obohatené, tak ako to povedal pán Aguilar, je obohatené o tieto základné práva, ktoré teraz budú súčasťou nášho, nášho európskeho práva. Pravdepodobne budeme mať možnosť aby Únia bola súčasťou e, dohovoru o základných právach. Druhá kapitola Spravodlivosť. Ďakujeme pánovi Vanovi za to, že zdôraznil potrebu zrušiť proces exekvatov. Ak chceme mať e, európsky súdny priestor pre občanov, tak e, musíme prekonať určité prekážky, a parlament vo svojom uznesení zdôrazňuje potrebu justičnej európskej kultúry. Áno, princíp vzájomného uznávania sa musí byť základným kameňom Európy spravodlivosti. A toto vzájomné uznávanie, tak ako to bolo veľmi dobre povedané, znamená, že tu musí byť vzájomná dôvera vo všetkých sférach justičného života Musia tu byť spoločné normy. A všetci Európania musia mať ľahko prístup k spravodlivosti vo všetkých členských krajinách. Je tiež potrebné, aby posilnenie našej európskej spravodlivosti pomáhalo dobrému fungovanie aj v hospodárskom sektore. Tretia oblasť, bezpečnosť. Potrebujeme bezpečnostnú stratégiu, ktorá bude v súlade so základnými právami. Musí to byť predovšetkým ale globálna stratégia, ktorá e, spočíva v troch hlavných politikách. Policajná spolupráca, spolupráca trestnej justície a veľmi dobré riadenie prístupu na európske územie, čiže dozor nad hranicami a všeobecne povedané hranica, alebo teda dozor nad e, hranicami Európskej únie ako takých. No a potom je tu imigrácia, ktorá si vyžaduje solidaritu členských krajín a partnerstvo s tretimi krajinami. Táto imigračná politika musí mať dlhodobú víziu, pokrýva jednak legálnu migráciu, ktorá migrátom ponúka jasný spoločný štatút, tým teda legálnym migrantom. Táto politika tiež znamená, že odmietame nelegálnu migráciu a trestné mm, činnosti, ktoré sú s tým spojené. No a potom ešte musíme budovať túto Európu azylu, rešpektujúc základné práva každej osoby ktorá žiada o azyl a ktorá takto získa ochranu a vysokú úroveň tejto ochrany. Takže štyri veľké kapitoly umožňujúce napredovanie v našej Európe ako spoločenstve práva, ktorá slúži občanom. Bude tu štokholmský program, akčný plán, ktorý španielské predsedníctvo príjme pre nás je dôležité, že úloha Európskeho parlamentu, ale aj národných parlamentov, parlamentov odteraz narastie. A vám, ktorí ste zvolení vašim ľudom, sa umožní pracovať na tomto veľkom projekte spoločenstva práva. Ja sa veľmi teším, eh, že prostredníctvom tejto dvojdňovej práce sa odzrkadlilo vaše zaangažovanie sa budovať túto Európu práva, ktorá skutočne bude Európou občanov. Toľko, pán predseda, ďakujem, že ste mi udelili slovo. Ale teraz myslím si, že teraz si pani ministerka veľmi pozorne vypočujeme vaše mm, názory a prípadne odpovieme na vaše otázky. Ďakujem, pán Baro. Ako vždy je dobré zdôrazniť podmienku, alebo teda uh, skutočnosť, že vy ste veľa uh, rokov uh, už uh, priateľom Európskeho parlamentu. Teraz už predsedanie odovzdám kolegovi e, pánovi Westerbergovi. Bolo pre mňa veľkým potešením, že som mohol predsedať tejto konferencii za účasti vás všetkých. Nech sa páči, pán Westerberg. V prvom rade by som vám chcel povedať, že sa môžete ujať slova iba, keď e, odovzdáte tie formuláre na registráciu, ktoré máte e, na stole pred sebou. Tí, ktorí by chceli položiť otázku, e, musia indikovať, komu e, ju chcú e, položiť, či pani ministerke Askovej, alebo pánovi Barotovi, alebo obidvom. Pani Aska aj pán Baro budú mať potom možnosť stručne odpovedať na takúto otázku. A tiež by som chcel pripomenúť, že rečnícky čas je presne obmedzený na 3 minúty. A pokiaľ ide o odpovede a otázky, tie sú obmedzené na 30 sekúnd. Teraz už otváram priestor otázka. Má teraz Ani David z francúzského senátu sa ujme slovo ako prvá. Oui, merci. Ďakujem pekne. Pán predseda, dámy a páni, členovia parlamentu, ak chceme dosiahnuť ciele štokomského programu a budovať Európu slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, tak aspekty bezpečnosti sú znepokojivé a skôr e, to vyderá, ako keby sme chceli vybudovať európsku pevnosť, ktorá sa chce chrániť napriek nezávislosti a prísnosti, ktorou budú kontrolované všetky oblasti projektov. Výzva Európskej únie aj teda budúceho štokholmského programu spočíva v rovnováhe medzi individuálnymi slobodami a aspektom bezpečnosti, ktoré zaručuje e, e Charta základných práv a dohovor o základných právach, ochrana údajov osobného charakteru sa musí zachovať a interoperabilita všetkých týchto projektov sa musí urobiť pri všetkej transparentnosti. Štokonský program musí zdôrazniť tento aspekt. V oblasti imigrácie aj tu Európa vyzerá, ako keby sa chcela chrániť a nie implementovať solidaritu, spoluprácu, slobodu či spravodlivosť. Hodnoty, ktoré sme si ale pripomenuli včera vo workshope číslo 1, teda v pracovnej skupine číslo 1. Ak chceme využiť Frontex a využívať e, jednotky rýchleho nasadenia, je tu smernica o návrate a modrá karta, ktorá znamená, že vítame iba kvalifikovaných pracovníkov. Všetci títo muži, ženy a deti, ktorí utekajú zo svojej rodnej krajiny, aby sa vyhli hladu, suchote alebo ktorí zomierajú v Stredomorí, považujeme ich za zločincov, ktorých chce, treba uväzniť, zakázať im vstup na európske územie. Čiže s veľkým odhodlaním e, kom, mm, komunisti e, nesúhlasia s takouto politikou. Spravodajca pán Aguilar včera povedal na záver našej práce a pripomenul to ešte dnes ráno, že Európska únia buduje novú spoločnú základňu, nový spoločný menovateľ, ale ani identita, ani práva nezmysnú alebo sa nejakým spôsobom nerozptýlia. Pán Baro to pripomenul pred chvíľkou. My súhlasíme s touto myšlienkou spoločného menovateľa. Tá diverzita, ktorú prinášajú imigranti, je bohatstvom, nie rizikom e, straty identity a táto, toto bohatstvo, nám, ktoré nám dávajú títo muži, ženy a deti, sa posilní tým, že im poskytneme dôstojný život v našej únie, akéhokoľvek sú už pôvodu. Na záver by som chcela povedať, že otázniky, ktoré tu zostávajú v rámci štokomského programu, nás vzdialujú od cieľa budovania Európy slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Vzdialujú nás od Európy, na ktorú ašpirujeme. Európu spravodlivosti, rovnosti, bratstva, spolupráca, spolupráce Európy ľudí. Na týchto hodnotách chceme, aby staval e, štokholmský program. Ďakujem. Ďakujem pekne. A slovo, a slovo. Z Ďakujem, eh, pán predseda. Ja by som chcel zopakovať na tomto mieste to, čo som povedal na konci pracovnej eh, skupiny, na ktorej som sa zúčastnil. A teda ide o to, že eh, tie príspevky by nemali zapadnúť prachom, ktoré tu zazneli a potrebujeme konkrétne odpovede a konkrétne odozvy. Treba sa sústrediť na, jeden, na jednu, dve témy v budúcnosti, tak aby sme teda mohli konkrétne e, pracovať a vytvárať skutočnú symbiózu a spoluprácu medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom. Krátka úvaha na e, e tému podľa mňa najfalšovejších otázok, teda e, migračných otázok. Je to naozaj citlivý, komplexný e, fenomén, e, ktorým sa musí Európa zaoberať, musí ho kontrolovať. Nie je možné, aby civilná Európa um, ukazovala svoju uh, silu e, z oči voči uh, ehm, strašným podmienkam, v ktorým žijú mnohí ľudia a pred ktorými utekajú do Európy. Musíme teda riadiť citlivo tento fenomén. To neznamená byť iba represívny, ale byť silný aj v oblasti prevencie. Takže sú potrebné špecifické kroky v krajinách pôvodu migrantov a preto ide aj o to, aby sme e, vlastne e, sa snažili riadiť dopad migrácie e, práve v týchto krajinách pôvodu. A momentálne teraz sa nachádzame pri tej veľmi citlivej otázke základných práv osoby a základné práva ľudí by sme mali naozaj chrániť. Ehm, tieto centra, kde sa zhromažďujú pristahovalci, majú rôzne mená, ale v podstate sú to len e, väznice. Mal by naozaj o príjmanie e, e, pristahovalcov, ktoré by ich pripravovali na navratenie do ich vlastnej krajiny, ktoré by malo ísť ruka v ruke naozaj s konkrétnou podporou Napríklad v mojej krajine sa postupuje v tejto oblasti úplne nevhodne, jedno, jednoznačne represívnym spôsobom. A máme veľmi veľa, veľký počet uh, súdnych eh, prípadov, kde uh, skutočne ide o uh, Mhm. teraz sa vychádza z hypotézy trestného činu e, nelegálneho pristahovalectva, ale myslím si, že takýto postup neslúži naozaj na nič a mali by sme sa e, sústrediť na ochranu základných ľudských e, práv, na pomoc pri navracaní do krajín pôvodu a na pomoc krajinám pôvodu migračných tokov. To by, bola, to by bol naozaj civilný prístup Um, ktorý by bol hodný um, Európy, Európskej únie. Ďakujem pekne a teraz má slovo uh, pán Busutil z Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa pripojil uh, pánovi podpredsedovi Martinezovi a poďakoval komisárovi Barotovi za jeho uh, obrovskú prácu v poli jeho pôsobnosti a aj za to, že načrtol, čo chceme e, docieliť v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. A dovolte mi, pán predseda, povedať, že ja vnímam vnútorný trh ako jeden z najväčších úspechov Európskej únie. A v budúcich rokoch sa môže stať, že vytvorenie skutočnej oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti bude ďalším veľkým projektom EÚ. A keď sa na to pozeráme z tohto pohľadu, tak okamžite oceňujeme, aké veľké a vidíme, akú veľkú výzvu pred sebou máme. Ale z pozitívneho pohľadu tu máme teda Lisabonskú zmluvu, ktorá o pár dní vstúpi do platnosti, ktorá bude predstavovať e, dobrý nástroj na to, aby sme sa tam dostali, pretože e, hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v e, narade a spolurozhodovanie spolu s Európskym parlamentom dá európskym inštitúciám povinnosť, aby boli konštruktívnejšie pri eh, hľadaní výsledkov. Takže sa veľmi tešíme na vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti, ktorá nám eh, pomôže eh, naozaj budovať jednotný priestor spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Eh, my a teda eh, politická skupina ľudovcov v tomto parlamente eh, vieme, že sú tu odlišné skupiny s, odlišnými, s odlišnou mierou politickej citlivosti v tejto oblasti. Nielen medzi politickými skupinami, ale aj medzi rôznymi členskými štátmi. To samozrejme berieme na vedomie. A odpovedom na to nie je, že by sme nerobili nič, ale že budeme ťažšie pracovať na tom, aby sa nám podarilo docieliť kompromis. Pre niektorých bod, boj proti terorizmu je jasnou prioritou, ale pre iných je dôležitejší prízvuk na ľudské práva. Pre niektorých je prioritou boj proti migrácii, pre iných treba sa skôr starať o práva prichádzajúcich migrantov, kde sa zastavíme, kde nájdeme rovnováhu a ako ďaleko zájdeme. Len pred pár dňami Európsky súd pre ľudské práva eh, prijal veľmi kontroverzný rozsudok o eh, vlastne umiestňovaní eh, krížov v talianských školách. Ako ďaleko môžeme zájsť? Ak sa na niečo môžeme dohodnúť, je to, že toto sú skutočne veľmi kontroverzné otázky a nie je jednoduché Um, vydať sa jedným alebo tým druhým smerom. to, čo bude zložité, bude nájsť rovnováhu. A sme pripravení nájsť túto rovnováhu, to si bude vyžadovať veľa odvahy. Budeme tu mať vypočutia komisárov v priebehu budúcich týždňov a e, už sme veľmi napätí na tie nové zodpovednosti ktoré doteraz ležali na pleciach iba jedného muža v oblasti spravodlivosti, slobody, bezpečnosti, e, sa rozložia na plecia dvoch, pretože e, pán profesor Baro povedal, že bude jeden komisár pre ľudské práva a spravodlivosť a druhý pre otázku e, vnútorných záležitostí a migráciu. Takže tešíme sa na tieto vypočutia a budeme sa snažiť vypočuť si ubezpečenia zo strany budúcich komisárov e, na tému toho, čo chcú robiť, čo chcú podniknúť, aj na to, aby našli túto rovnováhu. A takisto sa tešíme aj na prijatie štokholmského programu a akčného e, plánu, ktorý mu bude nasledovať. Ale, a na to sú moje záverečné slova, implementácia bude e, tou kľúčovou otázkou. Príliš dlho sme si tu vypočúva, vypočúvali pekné slova a zaoberali sme sa kopou dokumentov, ale to, eh, o čo pôjde eh, po tomto bode, bude implementácia. Ak skutočne chceme eh, priestor spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, implementácia bude kľúčovou. Ďakujem pekne. A slovo dostane teraz Tomas Grúlich z Českého senátu. Vážený pane predsedníctvo, Vážené e, predsedníctvo, kolegyne a kolegovia. Otázky, ktoré sú v mojom príspevku, e, sú nasmerované pánovi komisárovi. Český senát prejednal podklady pre štokholmský program a prijal rozsiahlejšie uznesenie k tomuto a na základe skúseností z Hakského programu v ňom zdôrazňuje potrebu realistického stanovania si cieľov, starostlivého hodnotenia už existujúcich iniciatív a opatrení a nutnosť e, preukázanej pridanej hodnoty e, opatrení, ktoré sa budú na novo zavádzať. Často sa tu hovorilo o ambicioznosti projektu. Ambicioznosť je dôležitá, ale iba vtedy, ak je splniteľná. Domnievame sa, že naše pripomienky ostávajú relevantné aj vo vzťahu textu štokholmského programu tak ako e, je navrhnuté švedským predsedníctvom. A chcel by som si upremiť, e, dovoliť upriamiť vašu pozornosť na dve pripomienky Českého senátu, ktoré považuje e, za teda zložité. Domnieva sa, že nie je žiaduce, aby posilňovanie operatívneho fungovania Frontexu smerovalo k vytvoreniu európskej pohraničnej ochrany. Doterajšia úloha Frontexu v oblasti koordinačnej a vzdelávacej zodpovedá potrebám Európskej únie Bezprostredná ochrana hraníc by mala ostať na úrovni členských štátov. Senát venoval veľkú pozornosť problematike migrácie. U nelegálnej migrácie je toho názoru, že je nutné viac posilniť preventívne opatrenia. U e, legálnej migrácie sa poukázalo na rozdielne e, podmienky na pracovných trhoch jednotlivých členských štátov. Za obzvlášť dôležité Senát e, považuje diferencovaný postoj prístupu legálnych migrantov e, k sociálnemu zabezpečeniu. V navrhovárnom e, texte e, sa počíta s tým, že migranti mali mať rovnaký prístup k sociálnemu zabezpečeniu ako občania členských štátov EÚ. Podľa nášho názoru to povedie k zneužívaniu sociálnych systémov členských štátov a k rozvoju migrácie za sociálnymi dávkami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Slovo dostane teraz Jacques Elan Benisty eh, z francúzského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Francúzska delegácie blahožela k spoločnej iniciatíve švédskeho a Európskeho parlamentu E, smerujúce k organizovaniu tohto stretnutia, pokiaľ ide o dimenziu európskeho priestoru e, týkajúcu sa slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Štokholmský program a francúzska delegácia samozrejme dôveruje komisárovi Žakovi Barotovi, ktorého dobre poznáme. Uh, by mal pokrývať privilegované oblasti zásahov národných parlamentov a teraz aj Európskeho parlamentu, ktorý bude mať zvýšené kompetencie spojené so vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. Najlepší spôsob boja proti e, organizovanému zločinu a teda spôsob ochrany európskych občanov spočíva v zlepšení spolupráce a policajnej a súdnej koordinácie v našom šengenskom priestore. Po atentátoch 11. septembra 2001 Výmena informácií je v centre všetkých našich snažení a teda musíme zlepšiť eh, medzinárodný transfer údajov. Tieto údaje sú v rozličných eh, policajných registroch a to je základná výzva policajnej a súdnej spolupráce na medzinárodnej úrovni a samozrejme aj v rámci Európskej únie. Nikto by nepochopil, že dohody o spolupráce medzi USA a Európskou úniou sú teraz operatívne a nič konkrétne v rámci európskych krajín nemáme. Informačné databázy Eh, európskych krajín sa rozvíjajú kvôli pokroku informačných technológií a predstavujú dôležitý nástroj eh, boja proti kriminalite, ktorá je čoraz organizovanejšia a čoraz nadnárodnejšia. Členské krajiny musia zlepšiť výmenu a zdieľanie eh, hraničných informácií a predovšetkým musí tu byť automatický vzájomný prístup k informačným databázám špecifického charakteru, či už ide o porovnanie alebo e, napríklad potrebu digitálnych otlačkov. E, musíme ísť nad rámec rámcových rozhodnutí roku 2005 až 2008 skutočný náraz údajov, ktoré sa týkajú napríklad ADN a ich, ich e, porovnávania. To je zásadné. Myslíte si, že štokholmský program nám dáva skutočný nástroj policajnej spolupráce a justičnej spolupráce, ktorý je hodný veľkých víziev, ktoré predstavuje ochrana všetkých európskych občanov. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo pánovi Bronsovi z Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Na úvod by som chcel e, poblahoželať e, pre švedskému predsedníctvu a poďakovať mu za to, že nám dalo túto úžasnú možnosť urobiť krok vpred e, pri budovaní priestoru spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Ale chcel by som pripomenúť kolegom, že cesta za týmto cieľom je plná neúspechov a to by sme si mali všetci pripomenúť. Napríklad vám všetkým, dámy a pani, musím povedať, že už niekoľko rokov keď Európska rada sa snaži, e, snažila o vydanie rámcového rozhodnutia, ktoré by zjednotilo časť európskeho e, procesného poriadku. E, po rokoch práce komisia nakoniec dospela k záveru, že také niečo nie je možné. Takže cesta za týmto cieľom je naozaj plná prekážok a neúspechov. Vzhľadom na to, že sme sa tu všetci stretli, my všetci, ktorí budeme protagonistami tejto hry tohto procesu, teda Rada, Komisia, Národné parlamenty, Európsky parlament. Dovolte mi teda, aby som e, uviedol štyri odporúčania, ktorými by sme sa podľa mňa v tejto oblasti mali riadiť. Poprvé, myslím si, že je dôležité, aby Rada a Komisia dodržovali princíp e, práva iniciatívy, Eh, pokiaľ teda tu nebude legislatívna iniciatíva, eh, nepodarí sa nám eh, dospieť vpred. Preto by som chcel odporučiť Rade a komisii, aby do Európskeho parlamentu priniesli návrhy, normy, ktoré by skutočne zbližovali naše súdne systémy, trestné aj procesné. Ako povedala pani Ask, potrebujeme tiež aj princíp vzájomnej dôvery Vzhľadom na to, že e, technologická a technická e, zložitosť e, týchto noriem nás povedie k potrebe vzájomne uznávať súdne mm, a policajné systémy odlišných členských štátov, laboratória, systémy na zisťovanie zistia- zisťovanie otlačkov prstov. Tu bude treba zabezpečiť naozaj e, skutočnú komunikáciu medzi členskými štátmi, pretože pokiaľ si nebudeme navzájom dôverovať, pokiaľ Nemci nebudú dôverovať Grékom, litovské laboratória nebudú dôverovať španielskému eh, súdnemu systému, tak to nebude fungovať. Preto tu bude musieť platiť princíp dôvery, ako povedala eh, švedská pani ministerka. A potom princíp rovnováhy medzi starým sporom, medzi bezpečnosťou a slobodou. Tu treba pripomenúť, že exekutíva nebráni eh, princíp bezpečnosti a parlament princíp slobody. Musí to byť e, rovnováha medzi návrhmi exekutívy a odpovediami zo strany poslancov, teda parlamentu. Pretože my e, poslanci nie sme jedinými e, zabezpečovateľmi princípov charty o základných právach. A naposledy by som chcel pripomenúť, že sa nám nič nepodarí, pokiaľ tu nebudeme mať určitý princíp politickej veľkorysosti, pokiaľ každý parlament povie, toto je moje, tento systém je môj, pokiaľ národné parlamenty budú takto úzko prso eh, hájiť svoje národné systémy, tak sa nám nepodarí postúpiť vpred. Európa sa buduje na základe toho, že navzájom si odovzdávame eh, svoje skúsenosti, že sa navzájom delíme. Máme tu Európsky parlament, ktorý príjma eh, legislatívu pre všetkých. A na tejto ose slobody, spravodlivosti a bezpečnosti musíme budovať tento súdny systém a preto musíme tu postupovať veľkoryso a delili sa s tým, čo považujeme za svoje. Preto trvám na tom, že politická vôľa musí byť inšpiráciou a e, posilňovaním tohto procesu. Ďakujem pekne a slovo má teraz pán e, Guterres zo e, španielského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda chcem poďakovať pánovi Barotovi a pani ministerke Ask za tento impuls pre priestor slobody a bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý predstavujú štokomský program. Sú tu tri rizika, na ktoré chcem upozorniť v rámci budovania tohto spoločného priestoru bezpečnosti. Prvé riziko spočíva v tom, že Európska únia bude mať viac zodpovedností, ako je schopná prevziať. Budú tu veľké očakávania, že Európska únia zaručí bezpečnosť občanov, občania to budú od nej očakávať a tento princíp je zásadný. Zodpovednosť je na členských krajinách. Európa musí definovať priestor, stanoviť spoločné pravidlá, posilniť spoluprácu a výstrojiť, e, vy, vytvoriť na to nástroje. Ale hráči, ktorí budú na tom ihrisku bezpečnosti, toto budú štáty. Druhé riziko spočíva v tom, že si nemôžeme zamieňať viac bezpečnosti za viac byrokracie. Vždy, keď má Európska únia problém vytvoriť ďalšiu agentúru, s čím sa problém len skomplikuje, my nepodporujeme vytvorenie Európskej policie. Trváme na tom, že treba vytvoriť efektívne nástroje na to, aby sa zlepšila policajná spolupráca a posledné varovanie sa týka toho, že podľa mňa tu hrozí riziko, že Európa sa bude snažiť o bezpečnejší priestor v Európe v nebezpečnejšom svete. To nie je pravda. Keď by sme chceli naozaj odstrániť prekážky, keď hovoríme o teroristickej hrozbe, treba brať do úvahy to, že táto hrozba existuje v našich krajinách, ale aj v Afganistane keď chceme bojovať eh, proti obchodovaniu s drogami, tak spomíname drogové kartely z Južnej Ameriky alebo z Afriky, kde sú základne pre týchto obchodníkov s drogami. Čiže pozrieme sa na to z globálnej perspektívy, aby sme čelili veľkým výzvam v oblasti bezpečnosti. Ďakujem a slovo má pán Sasu z Fínskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som aj ja pogratuloval Švedsku k príprave tohto štokholmského programu, ktorý nadvezuje na Tampere a na Hakský program. Európska únia vďaka tomu dosiahne veľký pokrok, o tom som presvedčený. Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, je tá, že zásada právneho štátu v Európe sa týmto ešte viacej rozširuje. Podľa mňa je veľa ešte čo zlepšovať, keď porovnáme situáciu v EÚ so situáciou v USA. Najvyšší súd v USA často príjma aj veľmi filozoficky zamerané rozhodnutia, ktoré potom eh, majú svoju hodnotu všeobecnejšieho výpovedného charakteru. Takže áno, my musíme zabezpečiť aj bezpečnosť, aj dodržiavanie práv. Napríklad sa pozrite na Rusko. Často sú tu kritiky, že e, táto krajina e, nie je demokratická, že niektoré pojmy z práva a základných práv e, sa tam vykladajú iným spôsobom, že sa zneužívajú tieto pojmy. My tu v Európe máme v rôznych krajinách e, e, rôzne ústavné súdy, niektoré sú mimoriadne kvalitné, napríklad ten nemecký. A ja pevne verím, že e, aj v celej Európe sa bude klásť dôraz na vysokú kvalitu takýchto ústavných rozhodnutí. Potom Európsky súd pre ľudské práva, tento je tiež mimoriadne dôležitý a jeho rozsudky majú obrovskú dôležitosť vo všetkých krajinách, vo všetkých parlamentoch. By sme sa mali zaoberať aj rozhodnutiami, rozsudkami e, súdu pre ľudské práva. Právomoci tohto súdu, jeho práca sa naďalej rozširujú a to sú podľa mňa príležitosti, ktoré môžeme využiť aj my. Európska únia by mala sa stať čo najskôr um, signatárom signatárom um, zmluvnou stranou dohovoru o ľudských právach. Myslím, že pani ministerka Asko o tom už hovorila. A ešte jedna poznámka týkajúca sa základných slobôd a základných práv v Európskej únii. Tuto je dôležité ešte posilniť naše aktivity so zachovaním transparentnosti. Transparentnosť v Európskom parlamente aj v ďalších inštitúciách musí byť posilnená. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Slovo má pán Brons z Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Veľa sa hovorilo o Európe občanov, ďalšej demokracie. Skoro by som s tým súhlasil, chcem. Ale aby Európa občanov bola slobodná, suverénna a nezávislá, nie e, Európa občanov federatívneho typu. E, k vyššej demokracii tu by sme mali mať e, referenda kedykoľvek sa oznámi niečo súvisiace s týmto superštátom. Tiež sa hovorilo o demokracii slobody. Niekedy sú tu zvrátené vzťahy medzi rečami o slobode a demokracii a realitou. E, v Belgicku samotnom krajine, kde sa nachádzame pred niekoľkými krajinami, štát prijal kroky, aby zakázal jednu z najväčších politických strán. V Maďarsku Štát fyzicky napáda členov opozičných strán, väzní ich a teda ponecháva ich vo väzbe. Takmer všade, vo všetkých krajinách Európy dochádza k pochybeniam a k reštrikciám a podľa mňa by sme realitu demokracie a slobody e, mali mm, sa na to pozerať v reále. Nemali sme o tom len hovoriť. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo pánovi Zisimu z greckého parlamentu. Ďakujem v mene gréckych zástupcov parlamentu chcem poďakovať pani Ask zo švedského predsedníctva a pánovi komisárovi a každému, kto bol súčasťou spoločného parlamentného stretnutia, ktoré je podľa mňa veľmi dôležité Rieši sa tu program, ktorý má byť pridanou hodnotou, mm, ktorý, ktorého budeme súčasťou v našich e, zákonodárnych rozhodnutiach. E, všetky tieto témy sa týkajú e, spravodlivosti a slobody každého európskeho občana. Chcela by som vám povedať, pán Baro, Eh, Chcela by som sa teda obrátiť na vás a blahoželať eh, vám a Európskej komisii k dokumentu, ktorý ste vytvorili eh, na základe štokholmského programu, o ktorom si myslím, že odzrkadľuje danú situáciu a sumarizuje návrhy počas tohto snaženia sa o budovanie spoločného priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. stanovisko gréckého parlamentu, nebudem o tom hovoriť podrobne, ale chcem povedať niekoľko slov k politike, ktorá je spojená s témami ochrany osobných údajov a zaručenia ich bezpečnosti, imigrácie, azylu, všetkých týchto vecí, ktoré sú kľúčové pre Európu a spoločné pravidlá, ktoré chceme presadiť a musíme ich presadiť, ak chceme tieto veci vyriešiť. Najväčší problém pre mňa je imigrácia. Musíme preto mať taký prierezový prístup a hľadať spôsoby, ako sú budované príjmacie systémy v Európe. Sú tu tiež bezpečnostné otázky a problémy v jednotlivých členských krajinách, zvlášť tam, kde sú vonkajšie hranice Európskej únie. Mám teda otázku, aké opatrenia príjme komisia, čo komisia urobí v rámci svojich právomocí preto, aby sme zlepšili podmienky pre imigrantov. Keď hovoríme o väzeniach v Európe, o spravodlivosti a bezpečnosti, bolo by utopiou, je to sen európskych občanov, ale realita je iná. Musíme mať lepšiu infraštruktúru pri poskytovaní spravodlivosti a rozvoja týmto krajinám a tiež e, zlepšiť spôsob, ako príjmame ľudí v Európe z týchto krajín. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi Zbigniewovi Sišonovi z Polského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Hovoríme o Európe ako o spoločnom priestore slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. A v našej diskusii e, sme sa dotkli aj veľmi dôležitej témy, ktorá sa týka nelegálnej imigrácie. A e, moje, chcem sa podeliť o svoje obavy, ktoré vyslovili aj predrečníci. Myslím si, že už máme skúsenosti v tejto oblasti. Hovorím my hlavne e, teda obyvateľia Strednej a Východnej Európy. Ja som z Polska, máme skúsenosti s Európou, ktorá bola umelo rozdelená, Európou, ktorá bola rozdelená oponou medzi východ a za- na východ a západ. Moja krajina a moji občania majú teda skúsenosti v tomto ohľade a my by sme chceli mm, byť veľmi opatrní, pokiaľ ide určité právne riešenia, riešenia, ktoré sa tu navrhujú ale ja dúfam, že nevytvorí sa tým ešte ďalší múr, ktorý rozdelí Európu na ľudí, ktorí sú šťastní, ktorých práva sa dodržiavajú a Európu, kde ľudia budú hladní a mm, neschopní domôcť sa svojich práv a bezpečnosti. Musíme sa sústrediť aj na to, čo nám hovorí súd pre ľudské práva. Veľmi často sa cituje článok 8 dohovoru, to je často právny základ pre všetky témy spojené s imigráciou a veľmi často tento súd e, hovorí, že nútené vydávanie imigrantov veľmi často skončí tragicky nielen pre tieto osoby, ale aj pre celé rodiny a preto článok 8 dohovoru ľudských práv sa mm, ne, nedodržiava. V, v, v diskusii o slobode nesmieme zabúdať na rozdiely medzi rozsudkami a rozhodnutiami súdu e, pre spravodlivosť a mm, Európskeho súdneho dvora, zvlášť pokiaľ ide o ten článok 8. Napríklad sa e, nelegálne nahrávajú osobné rozhovory, boli tu určité prípady m, mm, namierené proti Nemecku, kde sa hovorilo, že ak sa rozhodnete vstúpiť do právnej firmy a nemáte na to príslušné rozhodnutie alebo oprávnenie, tak sa porušuje článok 8 a Európsky súdny dvor ani Dvor pre ľudské práva sa nevedia dohodnúť. Musíme teda brať toto do úvahy, kým príjmeme určité rozhodnutie. Ďakujem pekne. A teraz pani Grásavil z Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Michael, Michael. Sorry. Uh... Prepačte. Chcem sa pridať k hlasom svojich vážených kolegov a blahoželať a poďakovať švedskému predsedníctvu k štokholmskému programu, ktorý veľmi podporujeme. Zvlášť chcem e, zdôrazniť osobnú zaangažovanosť e, ministerky Ask, e, aby sme mali Európu, ktorá je orientovaná na občanov, s ľuďmi a o ľuďoch. Dúfam, že budeme schopní komunikovať s našimi občanmi. My nechceme európsku pevnosť ak dovolíte, pán predseda, rada by som hovorila o postoji. Podľa mňa Lisabonská zmluva nám, aspoň podľa mňa, dáva možnosť obrovskej zodpovednosti ako spolurozhodovateľov. Musíme byť konštruktívnejší v našich medziinštitucionálnych vzťahoch. E, praktický príklad, podľa mňa by sme mali v Európskom e, parlamente zvážiť a namietať proti určitej legislatíve, pretože od 4. decembra budeme tohto súčasťou. Podľa mňa toto je zodpovedný prístup. E, e, prepačte, pán predseda, že som tak nediplomatická. Vítam tiež, e, čo ste povedali včera, pán Westerberg, že by sme mali posilniť spoluprácu s našimi kolegami z národných parlamentov. Teším sa na myšlienky stretávať sa nad rámec Kozaku. E, ministerka Ask povedala, že e, je možné skombinovať rešpektovanie našich hodnôt a integritu našich občanov a súkromia, reagovať na ich legitimné obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu. Ja naozaj dúfam, že budeme mať reálny, konštruktívny, možno menej ideologický, ale e, pragmatickejší postoj. Ja by som rada podporila, čo povedal e, môj kolega Busutil. Pro, štokholmský program je na 5 rokov, je to komplexný program, ale zdôrazníme výsledky, implementáciu krátkodobo aby sme sa mohli obrátiť na našich občanov a povedať, áno, sú tu úžasné myšlienky, ale toto je realita a toto je to, čo nám, sa nám podarilo dosiahnuť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi Bejtovi eh, zo snemovne zástupcov Spojeného kráľovstva za problémy, pán predseda, ktoré treba vyriešiť. Európsky dohovor o ľudských právach sa spomenul dvomi rečníkmi z Polska a Fínska a jeho dôležitosť sa počiarkla, ja s tým súhlasím. Európsky prístup k dohovoru um, je pozadu, no ale mám obavu, pokiaľ ide o rozličnú pôsobnosť, uh, ktorá sa tu vyvíja v rámci dohovoru a v rámci charty o základných práv a možností, uh, ktorú nazývame forum shopping, teda ľudia sa budú snažiť obrátiť sa na súd, ktorý pravdepodobnejšie im e, poskytne e, ten želaný výsledok. Čo sa stane, keď národné súdy budú interpretovať tieto dokumenty a dospejú k odlišným záverom? Jednak e, na základe rozhodnutí súdu pre ľudské práva Európskeho súdneho dvora. Druhá vec, ktorej sa chcem dotknúť, je európsky zatýkač. E, ja som pevným zástancom tohto zatýkača, pretože my nechceme, aby nám utekali páchatelia. Je to populárny nástroj na národnej úrovni, ale ak tu je nedostatok dôvery v rozhodnutie e, súdov v iných krajinách, alebo ak sa neproporčne tento nástroj použiť, používa. Ľudia sú uväznení pre priestupky, za ktoré by neboli uväznení v rámci svojej národnej justície e, tak vtedy sa to môže zneužiť. E, Európsky súdny e, zatýkač musí byť v popredí populárnych opatrení. Nemôže to byť zdrojom nespokojnosti. Musíme riešiť mnohí ľudia v tejto diskusii povedali, že tu musí byť dôvera a vzájomná dôvera. Podľa mňa aj tu je to dôležité zdôrazniť, že použitie európskeho zatýkača musí byť vždy proporčné. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz má slovo pán Cuesta Martínez zo Španielského kongresu Zastupcov, Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel zablahoželať pani ministerke k odvedenej práci. Nielen jej, ale celého švedského predsedníctva. Chcem sa tiež poďakovať pánovi Barotovi za vynikajúcu prácu. Ďakujem mu za oznámenie komisie. Oba tieto texty ako oznámenie, tak aj štokholmský program sú mimoriadne dôležité pre budúcnosť. Ďakujem pekne aj spravodajcom pracovných skupín, ktorí nám poskytli veľmi dôležité nástroje na mm, stanovenie priorít Chcem hovoriť o Európe hodnôt z hľadiska slobody, spravodlivosti a zjednocovania našich právnych systémov. Napadá ma jedna veta. Je to otázka, ktorú si kladol Sartori. Vôľa ľudu alebo Božia vôľa? Týmto spôsobom Sartori kritizoval fundamentalizmus a upozorňoval na jeho nebezpečenstva. Podľa mňa obrovské bohatstvo Európy tkvie v jej laickosti, ktorá vychádza práve z takýchto hodnôt. Je to priestor výmeny, tolerancie, stretávania. Ďalej chcem hovoriť o otázke ochrany osobných údajov. Pred desiatimi dňami sa v Španielsku stretli zástupcovia úradov na ochranu osobných údajov. No a v Európskej únii chceme vytvoriť určitý spoločný nástroj na ochranu osobných údajov. Chceme vytvoriť aj nejaký medzinárodný štandard na ochranu osobných údajov. Toto je teda náš cieľ, ktorý sme si stanovili. A ešte tretia vec, podľa mňa princíp vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí je veľmi dôležitý. Ja by som zašiel ešte ďalej. Harmonizácia trestného práva v určitých konkrétnych aspektoch, v prípade určitých trestných činov napríklad. Zamerajme sa na terorizmus. Môžeme harmonizovať trestné právo, pokiaľ ide o prenasledovanie teroristov, obchodníkov s ľuďmi, hlavne za účelom sexuálneho zneužívania. Harmonizácia trestného práva na ochranu detí by bola realizovateľná, hlavne pokiaľ ide o ochranu pred sexuálnym zneužívaním. A tiež je potrebné podporiť kultúru spolupráce v oblasti spravodlivosti a justície. Hovoríme teda o určitej justičnej sieti, o výmene osvedčených postupov. Podľa mňa sú dôležité dva aspekty. Poprvé, posilnenie právnej pomoci, tak aby tu bola dôvera v súdny systém, aby tu bola dôvera v to, že právo na preklad, na súdnu pomoc bude poskytnuté. A ešte druhý aspekt. Podľa mňa je potrebné investovať viac energie do spolupráce a výmeny informácií. Na mňa by zaujímalo, ako to vníma predsedníctvo, ako to vníma komisia. Ako vnímate vy možnosť vytvorenia Európskej generálnej prokuratúry? Ďakujem. Teraz má slovo pán Pariza Kastanos z Európsko sociálneho a hospodárskeho výboru. Gracias, eh, presidente. Ďakujem, pán predseda. Ja som zástupcom ECOSOKu a Iste viete, že ide o poradné zhromaždenie Európskej únie, ktoré zastupuje občianskú spoločnosť. My teda prispievame k rozvoju Európy, sú u nás zástupcovia odborov, podnikateľov, polnohospodárov, rybárov, potrebiteľských organizácií. To znamená, že zastupujeme široké spektrum občianskej spoločnosti. Minulý týždeň sme mali plénum a 340 členov nášho výboru na ňom schválilo dve stanoviska k Štokholmu. Prvé stanovisko sa týkalo dokumentu komisie a druhé to bolo stanovisko z vlastnej iniciatívy o tom, že imigračné politiky by do, budúca, do budúcna mali rešpektovať ľudské práva a medzinárodné dohovory o ochrane ľudských práv. Pre náš výbor je mimoriadne dôležité, aby štokholmský program bol naplnený, hlavne pokiaľ ide o ochranu občianských práv. Občania Európy my všetci, totiž musíme byť súčasťou spoločenstva, spoločenstva, ktoré bude adekvátne chrániť našu slobodu a našu bezpečnosť. Chceme teda dosiahnuť eh, náležitú rovnováhu medzi bezpečnosťou a slobodou. Z histórie vidíme, že keď hodnoty typu sloboda a ochrana ľudských práv, že keď tieto hodnoty položíme na oltár bezpečnosti, napríklad záujme boja proti terorizmu, tak skrátka nahrávame do karát eh, teroristom, pretože prestávame byť členmi otvorených demokratických slobodných spoločností. Na záver chcem hovoriť o európskej pristahovaleckej politike, na ktorej nám veľmi záleží. ECOSOC chce, aby Európa mala spoločnú politiku v oblasti imigrácie, aby v tejto oblasti bola harmonizovaná legislatíva, aby imigrácia fungovala legálne, transparentne a flexibilne. Chceme, aby pristahovalci boli predmetom spravodlivého zaobchádzania. A pre mňa bolo veľké sklamanie, že švedské predsedníctvo nebolo schopné na rade schváliť rámcovú smernicu o právach pristahovalcov a ja dúfam, že španielské predsedníctvo tento nedostatok odstráni. A ešte otázka na záver, pán predseda, pán Baro, pán podpredseda komisie sa zúčastňuje Európskeho fóra pre integráciu. No, minulý týždeň sme sa stretli za účasti všetkých organizácií, ktoré zastupujú v Európe pristahovalcov a ktoré chránia ľudské práva. Sme sa stretli, aby sme sa zaoberali integráciou z európskej perspektívy. No a k tej otázke. Z hľadiska integrácie myslím si, že nie je správny signál, že Európska komisia sa rozdelí tak, ako to navrhol pán podpredseda Barod a pán predseda Barosov, pretože imigrácia sa dáva do jedného rezortu so zločinom, organizovaným zločinom a podľa mňa toto je konceptuálna chyba, podľa mňa tá in, mm, imigrácia skôr súvisí so základnými právami a s bojom proti diskriminácii. Čo si teda o tom myslíte vy? Ďakujem. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Papadimulis z gréckého parlamentu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Zapojenie Európskej únie a národných parlamentov do otázky charty základných práv. Táto charta doteraz bola vo výhradnej právomoci vlád, no a naše zapojenie je pre nás možnosťou znova obnoviť e, vytračujúšiu sa rovnováhu medzi slobodou a bezpečnosťou, pretože v ostatných rokoch sme v mene bezpečnosti zasahovali do zase právneho štátu a práv občanov. A nepodarilo sa nám zvýšiť bezpečnosť napriek tomu. My sme zamerikovali náš bezpečnostný systém a podľa mňa USA nie je vhodným vzorom v tejto oblasti. Je dôležité, aby sme si vypočuli radu a komisiu, teda aby si komisia a rada vypočuli nás, aké otázky je potrebné zohľadniť má otázka na pani ministerku a na pána komisára. Ako chcete vy napredovať v politikách v, týchto, v tejto oblasti, keď e, niektoré vlády, tri krajiny, e, prijali neakceptovateľný opt-out z charty základných práv? Je tu určitá čierna diera v Európskej únii, pokiaľ ide o ľudské práva. Druhá vec, ktorá chcem venovať, vy hovoríte, že je dôležité posilniť spoluprácu medzi súdmi a policajnými zložkami v boji proti kriminalite. Ale ako to urobíme, ak tu nebude politický dohľad, pokiaľ ide o tieto kompetencie? Každý občan v mene boja proti zločinu by mohol byť predmetom vyšetrovania a sledovania veľkým bratom krajiny východnej a strednej Európy a krajiny ako moja nechcú, aby sa implementovali takéto veci typu Big Brother. A potom princípy, ktoré v Európskej únii prezentujeme, napríklad princíp solidarity, to je často iba slovo, ale nie je to často realita. Imigrácia, bezpečnosť, ľudské práva, to všetko je veci, ktoré spolu súvisia. Pristahovalci sú kategóriou osôb, ktorých práva sú porušované, sú ignorované v mene bezpečnosti. Takže čo musíme urobiť? Musíme aj týmto ľuďom umožniť, aby požívali svoje práva. A ešte posledná vec, je potrebné prijať na, um, náležité rozhodnutia na základe rozhodnutí Um, súdu pre ľudské práva, ktoré sme, to sme zatiaľ teda neurobili. A ešte na záver otázka na pána Barota. Španielsko, Grécko, to sú krajiny, ktoré sú terčom pristahovalcov. Prečo ich ponechávate na pospas tomuto súdu? Prečo ich nechávate platiť za uh, svoju polohu? Prečo oni musia chrániť európske mm, hranice. Musíme mať zdieľanie nákladov, zdieľanie bremena, pokiaľ ide o kontrolu imigrácie do Európy ak sa má spamätať európske hospodárstvo, potrebujeme týchto pristahovalcov ako zamestnancov a musíme ich uznať aj ako e, občanov. Teraz má slovo pán Šov z Belgického parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Na predchádzajúcej plenárke som zdôraznil právo na bezpečnosť. Toto je dôležité právo všetkých občanov, rovnako ako právo na e, slobodu prejavu. Toto sú e, práva, ktoré podľa mňa nie sú v Európskej únii e, dostatočne cenené. Ja si pamätám, že sme mali asi 15 až 20 e, na, našom, na posledných voľbách moja strana a my uh, sme teraz získali parlamentnú menšinu Mnohí chcú e, financovanie našej strany e, pozastaviť, argumentujú tým, že naša strana je nezákonná iba preto, že je proti politickej a spoločenskej dogme v Belgicku. Chceli by sme teda e, jednoducho iba povedať, že Európa má byť naozaj Európou národov a že toto je skutočne princíp, o ktorom sa hovorí príliš málo. Prišiel som sem preto, aby som to tu povedal, aby som žiadal aj pre nacionalistov slobodu vyjadriť sa, pretože zákony, ktoré tu existujú a ktoré boli vytvorené v mojej krajine proti mojej strane, by mohli vzniknúť zajtra v inom členskom štáte proti inej strane a zabraniť tak vznik príslušným politickým eh, skupinám. Takže nezopakujte chyby, ktoré sa momentálne dejú v Belgicku. Ďakujeme pekne a teraz pán Foss z Európskeho parlamentu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi na úvod konštatovanie, že štokholmský program vnímam ako vynikajúci ďalší krok v rozvoji niekdajšieho tamperského a hákského programu a to veľmi úzko súvisí aj s Lisabonskou zmluvou, ktorý bude znamenať e, dôležitý kvalitatívny krok vpred v Európe. Dovolte mi, aby som zároveň poukázal na to, že v rámci Európskej únie už máme e, alebo potrebujeme spoločné odpovede na azyl, migráciu, pristahovalectvo a že potrebujeme aj bezpečnostnú stratégiu a či už chceme alebo nie, to sú otázky, ktoré vyvstávajú to neovplyvníme. Tiež chcem povedať, že Európska únia musí reagovať náležite, e, tak aby to bolo akceptovateľné pre všetky členské štáty. Chcem sa obrátiť na oboch hostí, chcem poukázať na to, že To, čo robíme, je dôležité a ja to podporujem, ale že napriek tomu musíme postupovať veľmi obozretne a mali by sme nájsť čo možno najjednoduchšiu úpravu, pretože jeden krok na európskej úrovni znamená v skutočnosti 5 krokov pre členské štáty. A nechceme členské štáty príliš zaťažovať, pokiaľ ide o prispôsobenie sa európskym systémom. To by mohlo byť kontraproduktívne, takže prosím obozretne a prosím čo možno najjednoduchšie. A ešte niekoľko slov k e, ochrane osobných údajov. To, čo povedal pán Martínez zo španielskej delegácie, ma veľmi potešilo, že e, sa tam pracuje na nejakých spoločných európskych štandardoch. A aj v prípade ochrany údajov platí, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi slobodou a všeobecnou bezpečnosť a slobodou jednotlivca súkromím a e, všeobecnou bezpečnosťou. A ešte chcem poukázať na to, že e, mládež, súčasná mládež vyrastá v úplne inom prostredí, mám na mysli internet, vzniká taká e, určitá dátová myseľ a preto sa musíme veľmi venovať ochrane údajov. Pokiaľ ide o informačné sebaučenie jednotlivca, aj tu musíme nájsť nejaký základ. Nikto z nás už nemá možnosť kontrolovať svoje údaje na internete, nemáme možnosť ovplyvniť, kto sa týmto údajom dostane. Ďakujem. Ďakujeme. A toto bol posledný príspevok z pléna. Ďakujem pekne všetkým, čo prehovorili. A teraz odovzdávam predsedníctvo zasadnutia pánovi Buzekovi. Ďakujem pekne, pán kolega, hovorí pán Buzek, za vynikajúce vedenie tejto schôdze. A ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí prispeli do diskusie. Ak sa nemýlim, zoznam rečníkov už bol vyčerpaný. Súhlasíte, že tomu tak je, kolegovia? Nikto neprotestuje? Takže poprosím pani ministerku spravodlivosti, pani Ask, aby sa ujala slova. Nech sa vám páči. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakovala za vaše veľmi podnetné poznámky, ktoré tu odzneli. Samozrejme, že nemôžem reagovať na všetko, čo tu odznelo. Možno ste ani neočakávali, že na všetko zareagujem. Dovolte mi, aby som e, trošku nadviazala na ten úvod, ktorý som e, predniesla na začiatku, ale budem aj reagovať na to, čo ste povedali vy. Dôležitosť boja proti zločinu, že tento boj by nemal ísť na úkor práv jednotlivca, to samozrejme je kľúčové. V štokholmskom programe sa snažíme dosiahnuť takúto rovnováhu medzi obmedzujúcimi opatreniami a medzi občianskými právami. A iste všetci viete, že boj proti zločinu je vždy o takejto rovnováhe. A podľa mňa sme vypracovali v rámci štokholmského programu lepšie návrhy, než tomu bolo v minulosti. A ja pevne verím, že to pre nás bude eh, také určité svetelko, ktoré nás povedie do budúcnosti. Poukázali ste na to, že pri pracovávaní takýchto programov je vždy potrebné zamyslieť sa nad tým, ako využiť predchádzajúce programy, napríklad ten hákský. A my sme naozaj uskutočnili takéto hodnotenia. A uvedomili sme si, že je jednoduché prijať rozhodnutia a o to zložitejšie je ich implementovať. A preto my máme v štokholmskom programe čas, ktorá sa venuje práve hodnoteniu, následným opatreniam, eh, pokiaľ ide o implementáciu eh, jeho ustanovení. Takže musíme naozaj e, sa pozrieť pragmaticky na naše ciele. My sme to tak aj urobili. Takže my našim občanom vysvetľujeme nielen, čo robíme, ale aj prečo to robíme. To je veľmi dôležité. Niekto tu uviedol potrebu dôvery v informácie, ktoré dostávame z iných eh, strán, od iných členských štátov. A toto je veľmi dôležité napríklad v súvislosti s DNA a s forenznými laboratóriami. Madridský súd musí byť schopný spolahnúť sa napríklad na dôkazy pochádzajúce zo Švedska Takže musia byť schopní veriť v to, že laboratórium pracuje riadne, že informácie majú takú štruktúru, ktorá umožní ich rýchle využitie na súde. Takže sme predložili návrh. E, uvedomujeme si, že nie každý parlament je rovnako načaný našim návrhom, ale je to mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o naše praktické rozhodnutia, keď chceme, aby naša spolupráca naozaj fungovala. Hovorili ste o policajnej spolupráci, o tom, že je to dôležité, ale že nechcete európske policajné zložky. Ani my to nechceme, štokholmský program s tým nepočíta. Práve naopak, Europol podľa nás je určitou príležitosťou, príležitosťou na lepšiu koordináciu snách národných policajných zložiek a organizácií už existuje určitá spolupráca, ale potrebné ju ešte posilniť práve takouto koordináciou, na ktorú môže slúžiť Europol. Europol musí byť určitou centrálou pre policajnú spoluprácu aj mimo hraníc Európskej únie. Europol teda má byť doplnením snách národných policajných štruktúr. Boj proti zločinu prebieha na miestnej a národnej úrovni, takže súhlasím s vami plne v tejto otázke. Členské štáty mali viacero bilaterálnych stretnutí v tejto súvislosti. Padla tu otázka, či by sme nemali mať e, Európsku prokuratúru, to je veľmi zaujímavý návrh. My to v štokholmskom programe uvádzame ako jednu z troch možných e, alternatív, ako by mohla spolupráca v oblasti Eurojustu pokračovať. My túto možnosť nestrácame zo zreteľa, ale myslím, že zatiaľ táto možnosť e, sa neukazuje ako tá najlepšia. Tiež ste hovorili, že nechcete, aby Európa sa stala určitou pevnosťou, do ktorej budú mať znemožnený vstup iný. A my tiež nechceme, aby tu bola takáto pevnosť, takže sa snažíme zaoberať týmito otázkami, obavami, ktoré má naša populácia, pokiaľ ide o pristahovalectvo toto je fenomén relatívne rozšírený v Európe a my sa snažíme ním zaoberať. V štokholmskom programe tomu venujeme náležitý priestor. Možnosť vytvorenia do roku 2012 spoločného azylového systému, to si vyžaduje obrovskú snahu z našej snahy, ale je to dosiahnuteľné. Ak nebudeme sa zaoberať konštruktívnym spôsobom e, týmito otázkami, tak sa vystavíme obrovskému nebezpečenstvu v Európe. Pretože pristahovalectvo do Európy prebieha. Niektoré krajiny majú viac pristahovalcov. S týmito pracujeme veľmi úzko a tiež spolupracujeme s krajinami mimo EÚ v rámci rôznych projektov. Frontex sa často v médiách uvádza ako príklad e, represívnych zložiek, ale to vôbec nie je pravda. Frontex je inštitúcia za účelom podpory národných hraničných orgánov, ich práce v teréne, ich e, práce pri výmene skúseností. Je dôležité, aby sme náležite využívali Frontex a očakávania na Frontex sú často veľmi vysoké, ale pokiaľ ide o konkrétne príspevky k činnosti Frontexu, tak už sú členské krajiny zdráhavejšie. Takže my chceme využiť možnosť zakladania regionálnych úradov, ale tie možnosti alebo okolnosti v rôznych častiach Európy sú e, odlišné, takže aj to je potrebné zohľadniť. Ochrana hraníc by podľa mňa mala v prvom rade spadať do právomocí národných orgánov a Frontex mal byť iba takým určitým doplnkom ale pokiaľ ide o európsku spoluprácu, myslíme si, že EÚ by mala predstavovať pridanú hodnotu. To, čo sa dá lepšie urobiť na európskej úrovni, by malo na európskej úrovni prebiehať. A na toto sa teda sústreďujeme. A ešte na záver. Dnešné a včerajšie zasadnutie je podľa mňa veľmi dôležité a ja si rada vždy vypočujem vaše názory. Som si istá, že ešte e, príspevky od vás dostaneme aj neskôr. Predsedníctvo komisia e, sa zaoberajú aj e, krajinami Západného Balkánu. Ešte nie sú členmi Európskej únie, ale majú takúto víziu členstva, ktorá je pre nich veľmi pozitívna. Predstavujú určitú motiváciu bojovať proti zločinu, budovať právny štát, Eh, bojovať proti korupcii. Toto sú všetko veľmi eh, dôležité oblasti, v ktorých je potrebné urobiť pokroky. Samozrejme, že ten eh, prístup, ten postup nie je vždy veľmi priamo, nie je vždy úplne priamočiary, pretože je tam naozaj široká škála problémov. Ale podľa mňa takéto sednutia s krajinami Západného Balkánu na pravidelnej báze sú mimoriadne dôležité, aby Európa spolupracovala so svojimi susedmi. Hlavným cieľom naše spolupráce je zachovanie mieru. Máme v čerstvej pamäti eh, spomienky na vojnové konflikty a je potrebné riadne zvážiť, eh, aké inštitúcie eh, zaviesť, ako spolupracovať ako zlepšiť vzťahy v spoločnosti, ako budovať občianskú spoločnosť. Takže takéto stretnutia sú mimoriadne dôležité a aktivita Európskeho parlamentu je tiež kľúčová. No a štokholmský program bude pre nás rámcom, nástrojom na prácu, ktorú musíme urobiť v najbližších rokoch tak aby sme realizovali zámery, o ktorých rozhodnutie padne v decembri. Ďakujem. Ďakujem pekne pani ministerke za zahrnutie niektorých problémov a za odpoveď na niektoré pochybnosti, ktoré vyplynuli z diskusie. Pán Guterres zo španielského parlamentu by chcel tiež komentovať závery pracovnej skupiny číslo 3. A súhlasím, dohodli sme sa so, so spolupredsedom, že to umožníme, pretože na to ešte máme čas, takže pán kolega Guterres, nech sa páči. Len minúta, pán predseda, ďakujem pekne. Sú to závery tretej pracovnej skupiny o ochrane občanov a v prvom odseku že tu nebudú e, protirečenia medzi právom na život a rešpektovanie ľudských práv. Myslím, že toto nie je celkom správne, pretože ľudský život je prvým ľudským právom, takže čo chceme povedať je, že, že tu nebudú protirečenia medzi bezpečnosťou a rešpektovaním ľudských práv. Ďakujem pekne. Ak spravodajca pracovnej skupiny číslo 3 môže vyriešiť tento problém a povedať, či je to dobrý návrh, táto drobná zmena, ktorá sa tu navrhuje. Spravodajca z pracovnej skupiny číslo 3 tu. Dobre, zamyslíme sa nad tým. Pán predseda, určite je to dobrý návrh, má zmysel. V poriadku, ďakujem pekne za podporu. Mm, som toho istého názoru, ale spravodajca je veľmi dôležitou osobou. Viete, pán kolega, že pán spravodajca je najdôležitejší, takže preto som sa obrátil na spravodajcu. Bez spravodajcu by sme toto nemohli rozhodnúť v poriadku, takže ak teraz môžem požiadať nášho komisára, pána Barota, aby sa ujal slova. Najskôr, pán predseda, chcem poďakovať všetkým rečníkom. Pani Ask hovorila o celkových problémoch. Je to síce ťažké, ale ja sa pokúsim reagovať na niektoré e, otázky, aspoň čiastočne pani David. Tu zopakujem, že je isté, že Európu musíme vybaviť eh, architektúrou ochrany údajov. Je to dôležitý aspekt. Tiež ste zdôraznili imigračnú politiku. Podľa mňa v programe je to veľká, veľmi dobre vyvážené je tu aj Európa azylu. Pán Maritari hovoril o integrácii a obom by som vám povedal, že novinka v Štokholme spočíva v globálnom prístupe k eh, imigrácii eh, v partnerstve s tretimi krajinami. Eh, musí tu byť rozvoj a imigrácia. Tu otvárame alebo prechádzame na novú stranu. Ďakujem pánovi Busutilovi za to, že povedal, že po úspechu jednotného trhu musíme ísť smerom k priestoru slobody, spravodlivosti, k európskému priestoru. Pánovi Krojchovi by som povedal, že samozrejme, že nejde o to, že by sme chceli mať v Európe európsku políciu, Frontex iba koordinuje e, iniciatívy členských krajín a obrana národných hraníc samozrejme závisí od členskej krajiny. Nechceme porušiť subsidiaritu. Chceme vytvoriť pridanú hodnotu v rámci Európy. Ďakujem pánovi Benistimu ktorý hovoril o zásadnom probléme a síce, že policajná a justičná spolupráca funguje. Na to, aby fungovala dobre, potrebujeme mať výmenu všetkých údajov a informácií. Musím poďakovať švedskému predsedníctvu, ktoré umožnilo zapracovať ustanovenia brumskej e, dohody do európskych pravidiel. To je už začiatok, to je dobrý začiatok. Pán Jacques Alan Benisty, ideme k systému VIS SIS-2. Tento systém je interoperabilný, umožňujúci e, policii výmenu informácií, ale toto bola zásadná otázka pre Európu, ktorá má chrániť Pán Juregio Tondo eh, zdôraznil potrebu vzájomného uznávania. Áno, toto je kľúčové. Musí tu byť spoločná justičná kultúra a preto to, tie vzdelávacie programy, preto výmena sudcov je dôležitá, aby sa vytvorila táto vzájomná dôvera a vzájomné uznávanie e, informácií. Pán Kosido, nechceme európsku políciu. To je jasné. Nechceme z Európy vytvoriť e, nejaký kryt alebo bunker. My chceme, aby tieto existujúce nástroje, tak ako povedala Beatrice Ask, aby sa lepšie používali. Lepšie sa používal Europol, analýzy hrozieb, analýza hrozieb organizovaného zločinu. Tu je pridaná hodnota Európy, ale samozrejme, že nejde o to, aby sme nahradili právomoci jednotlivých e, členských krajín. Pánovi Sasimu tiež ďakujem. Podľa mňa Európska únia musí byť súčasťou dohovoru o ľudských právach a tiež zdôraznil potrebu transparentnosti. Áno, to by nám umožnilo napredovať. Pán Bronz, nejde o vytvorenie superštátu. Európske občianstvo, to som povedal, nejakým spôsobom nejde na úkor národného občianstva. Práve naopak obohacuje toto národné občianstvo. Pani Sizi hovorila o mojej srdcovej záležitosti. Ide o podmienky e, väzby talianské predsedníctvo o tom tiež hovorilo. Musíme pracovať na dobrých postupoch, podpore pilotných skúseností a alternatív uväznenia. Je to veľmi dôležité. Pani Sišon hovorila o veľmi oprávnenej otázke a síce zbližovanie Ehm, pôsobnosti Štrasburgu a Luxemburska, teda oboch súdov. Pokiaľ ide o dohovor e, o ľudských právach, e, tieto jurisdikcie sa budú zbližovať a vzájomne si budú objasňovať jednotlivé otázky. To je zaujímavý a dôležitý aspekt. Pani Bild. Ďakujeme, že ste zdôraznili eh, vzájomné vzťahy medzi národnými a Európskym parlamentom. Ja som bol eh, členom mm, parlamentu po dlhé, teda Národného parlamentu počas dlhých rokov a tento priestor práva eh, z toho len profitoval, pretože národné parlamenty poznajú kultúru a prostredie jednotlivých krajín. Pán Weiss. hovoril o rizikách a protirečeniach e, textu e, Európskeho dohovoru o ľudských právach a charty základných práv. Podľa mňa to dokážeme zladiť a zblížiť. A máte pravdu, európsky zatýkač je dobrým nástrojom, ale musí sa dobre používať, musí tu byť proporcionalita, v tom máte pravdu. Ak skutočne chceme, aby a táto inštitúcia naďalej fungovala, a potom procedurálne záruky treba posilniť. A ďakujem švedskému predsedníctvu, milá Beatrice, vy ste urobili prvý krok. Minimálne záruky v Európe, všade právo na tlmočenie a preklady, toto je zásadné. Pán Kvesta Martinez. Áno, máte pravdu. V najvážnejších zločinoch musíme musíme nie zabezpečiť európske trestné právo, ale pre tie najvážnejšie zločiny sa musíme zladiť, pokiaľ ide o tresty. Pani Ask už reagovala na ďalšie otázky. Pán Pariza, Castanaus hovoril v mene Európskeho sociálneho a hospodárskeho výboru potrebu integrácie. V správe OSN sa hovorí, že ak sa in, imigranti dobre zaintegrujú, je to bohatstvo. Ak sa zaintegrujú zle, je to, je to slabá stránka. Podľa mňa musíme ísť týmto smerom. A pokiaľ ide o práva imigrantov, tu napredujeme v štokholmskom programe sa to tiež spomína. Pán Papadimulis. Napredujeme, hoci sú tu určité výnimky a opt-out, ale určite nechceme dosiahnuť atmosféru Big Brother, chceme chrániť osobné údaje. Pán Šof nemáme priame kompetencie v oblasti e, práv menšín, ale zasadzujeme sa za to. A skončím pánom Vosom. Poďakujem mu a musíme brať do úvahy aj technologický vývoj, pokiaľ ide o ochranu údajov a určité technológie nie sú kompatibilné s, týmito, s týmto právom na súkromie. To musíme certifikovať, pretože táto technológia musí zaručovať práve ochranu súkromných údajov. To je zásadné. Možno som neodpovedal na všetky vaše otázky, ale chcel som vám povedať, že spolu s Beatrice Ask som počúval vaše príspevky s veľkým záujmom a ďakujem vám. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Kolegovia, takmer sme na konci nášho zasadnutia. No Ale ešte ďalších 5-7 minút potrebujeme, pretože chceme eh, čo to zhrnúť na záver. V prvom rade by som chcel poďakovať ešte raz švedskému predsedníctvu EÚ ktoré tu dnes e, zastupoval pán Per Westerberg, e, predseda parlamentu a pani Ask, ktorá je švedskou ministerkou spravodlivosti za vynikajúcu e, prezentáciu všetkých problémov. Takže ďakujeme. A takisto by som chcela poďakovať zástupcovi komisie, pánovi Barotovi, ktorý je komisárom pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Ďakujeme vám tiež za vašu vynikajúcu prezentáciu a váš príspevok k dnešnej diskusii, ktorý bol veľmi zásadnej povahy. Takže ďakujem vám za vašu prítomnosť a za všetko, čo ste urobili. A Chcel by som dať slovo teraz aj môjmu kolegovi, spolupredsedovi, tiež aby sa mohol na záver vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že to je výzva. Pán predseda, pán komisár, pani ministerka, poslanky, neposlanci, dámy a páni. Počas e, diskusie, počas týchto dvoch dní dopadli mnohé apely na to, aby sme konali aby sme e, bojovali proti e, cezhraničnému zločinu a podobne. Švedská ministerka spravodlivosti pani Beatrice Ask popísala to, čo je pred nami v budúcich týždňoch a, v, e, a príspevky vás všetkých indikujú, ako sa teda bude v budúcnosti vyviať spoločná, spoločný prístup spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Tieto otázky sú veľmi komplexnej povahy a budú sa musieť odraziť vo štokholmskom programe. A preto je dôležité, aby sme viedli otvorené diskusie o takých e, témach, ako sme o nich e, diskutovali počas tohto spoločného parlamentného e, zhromaždenia. Ako som už včera spomenul, národné parlamenty sú aktívne a konš- sú konštruktívnymi partnermi v napomáhaní, aby sa zabezpečilo, že kroky EÚ budú tie najlepšie možné. Musíme všetci e, sa snažiť hľadať pragmatické riešenia na to, aby sme zjednodušili budúci postup, e, pokiaľ ide tento program. Preto švedské predsedníctvo EÚ ehm, sa zasadzuje za e, ďalšie stretnutie 11. a 12. decembra v Štokholme, kde by sa stretli E, predsedovia parlamentov a pripravili sa teda na svoje stretnutie 14. E, a 15. mája 2010, kde pôjde práve o posilnenie takejto kooperácie, na to, aby sme mohli najlepšie využiť nové zmeny Lisabonskej zmluvy. Musíme nájsť e, spôsoby a postupy, ako si zintenzívniť výmenu informácií a najlepšej praxe Ehm, pokiaľ pôjde o teda eh, najlepšie eh, zaoberanie sa legislatívnymi návrhmi EÚ. Pôjde teda aj o zásady eh, subsidiarity, o efektívnu koordináciu parlamentných stretnutí. A ako sa včera spomenulo, národné parlamenty musia nájsť, musia zistiť, ako monitorovať priestor spravodlivosti a slobody a bezpečnosti Eh, členovia eh, parlamentu, vážení poslanci, počas týchto dvoch dní sme spomenuli viaceré z tém, ktorými sa v budúcich eh, mesiacoch budú zaoberať osobitné výbory našich parlamentov. Na to by sme sa mohli zaoberať týmito témami. Potrebujeme, aby parlamenty navzájom spolupracovali. A na záver dúfam, že teda e, vy všetci prispejete e, k e, preskúmavaniu nových návrhov, teda tak, ako nám to bude pripisovať nová Lisabonská zmluva, ktorá zmení postupy v tejto oblasti. A dovolte mi, aby som na záver poďakoval predsedovi Buzekovi za to, že spolupredsedal so mnou tomuto zasadnutiu a ja veľmi Buzekovi aj ostatným kolegom ďakujem a teda a kolegom zo španielského parlamentu e, by som chcel zaželať všetko dobré pri organizovaní ďalšieho budúceho stretnutia. Ďakujem pekne kolegovi Westerbergovi. Kolegovia, ak by som e, mohol, tak by som chcel pár, pár slov tiež úplne na záver spomenúť. E, zabrali sme sa naozaj veľmi dôležitou otázkou pre našich občanov. Spravodlivosťou, slobodou a bezpečnosťou išlo spoločné parlamentné zasadnutie, to by sme mali mať na pamäti. A ja som si všimol veľmi veľa tém, ktoré ste spomenuli počas tohto zasadnutia. Bezpečnosť e, občanov, práva občanov, cezhraničný zločin, migračná politika, ľudské práva, Frontex, drogy, terorizmus, korupcia, charta základných práv, ochrana údajov. Mnohé z týchto tém, e, samozrejme, by sme sa im nemali zaoberať v budúcnosti, to je jasné, ale máme tri dokumenty to sú dokumenty, ktoré vyvstali z našich eh, eh, pracovných skupín, eh, z ich práce a to predstavuje dobrý základ, ako pokračovať ďalej v našom programe, keď začneme so štokholmským programom v decembri. A teda je to program, ktorý navrhuje švedské predsedníctvo. My môžeme veľmi iba podporiť švedské predsedníctvo vo všetkom, čo robí a, a ide o to, aby sa to dialo rýchle, aby sme mohli odpovedať čo najrychlejšie na očakávania našich občanov. Ale chcel by som ešte stručne povedať aj niečo ďalšie, to je veľmi dôležité. Keď hovoríme, že máme povinnosť ešte pridať niečo k tomu, e, než to, čo je našou hlavnou témou. Naša spolupráca medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom. Máme tu Lisabonskú zmluvu, 1. decembra tohto roku e, vstúpi do platnosti. E, bojovali sme, väčšina z nás bojovala za Lisabonskú zmluvu a e, teda teraz je na čase pre parlamenty, pre národné parlamenty, ktoré môžu ovplyvňovať európsku legislatívu, keď vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, doteraz tomu tak nebolo a je to teda dobrý čas aj pre Európsky parlament, pretože e, získame e, viac moci než v minulosti. O tom e, všetci veľmi dobre viete. Ale je tu potrebná vynikajúca kooperácia. My sa pripravujeme. Preto by som vás chcel požiadať o kooperáciu pri príprave našej čo najlepšej kooperácie. V budúcich týždňoch a mesiacoch je to nutné. Eh, sme pripravení eh, na pomoc a ja som si istý, že aj vy ste pripravení na pomoc. Na oboch stranách totiž potrebujeme eh, lepšie kontakty. Tie prvé sa udejú v decembri medzi teda generálnym, generálnymi sekretármi našich parlamentov, európskeho aj národných a takisto v decembri sa stretnú aj predsedovia národných parlamentov a predseda Európskeho parlamentu. To bude tiež organizované švedským predsedníctvom a chceli by sme sa dohodnúť na určitých možnostiach kooperácie, sieťach kooperácie. Musíme mať na pamäti, máme kozák, ktorý ešte stále funguje, máme naše spoločné parlamentné zasadnutia, ako je toto. Ďalšie sa bude konať počas budúceho e, španielského predsedníctva. Ospravedlňujem sa, e, nemohol mi e, nemohol som si spomenúť na slovičko španielské, v Španielsko je tak dôležitá krajina. Pred pár dňami som navštívil Španielsko, ktoré sa veľmi vážne pripravuje na svoju úlohu predsedajúcej krajiny a budeme tam mať teda ďalšie spoločné parlamentné zasadnutie, ktoré bude Španielsko organizovať, ale potrebujeme spolupracovať aj na úrovni výborov Takže v budúcnosti budeme mať spoločné e, parlamentné stretnutia výborov národný, výborov teda národných parlamentov aj Európskeho parlamentu. To je tiež veľmi dôležité. A teda budujeme našu spoluprácu, je tu potrebné sa presieťovať, internet bude e, čo skoro nám v tomto napomáhať a e, bude nám pomáhať zefektívniť našu spoluprácu, pretože chceme byť efektívni v záujme našich občanov a nemali by sme e, dopustiť, aby teda pri legislatíve dochádzalo k nejakým oddialovaniam. Takže naša kooperácia je veľmi dôležitá. Kolegovia, ak môžem povedať na e, úplný záver našich diskusí ešte niečo. Chcel by som poďakovať môjmu kolegovi, predsedovi parlamentu Westerbergovi osobne za e, jeho zasadzovanie sa za E, toto podujatie, za to, že sa zorganizovalo. Chcem mu poďakovať za jeho vynikajúcu kooperáciu s Európskym parlamentom pri príprave tohto zasadnutia. To bolo veľmi dôležité. A Budúce spoločné parlamentné e, zhromaždenie sa bude konať e, počas španielského predsedníctva, ako som už povedal. Bude sa konať opäť, ako obvykle, v Európskom parlamente, takže stretneme sa e, v budúcom pol roku opäť v budove Európskeho parlamentu. A na záver, na úplný záver nášho dnešného zasadnutia by som chcel poďakovať vám všetkým, kolegovia, za vaše príspevky, za diskusiu, nielen počas plenárneho zasadnutia, aj počas teda zasadnutia plenár, e, pracovných skupín za vašu spoluprácu na príprave e, záverečných správ. Na konci dnešného stretnutia je to veľmi dôležitá podpora a my vieme, že parlamentná podpora je veľmi dôležitá pre celkovú myšlienku Európy, je úplne nutná, pretože chceme zachovať e, si úzky kontakt s občanmi. Je to dôležité pre národné parlamenty aj pre Európsky parlament. Sme zodpovední za každodenný kontakt s našimi občanmi a preto by sme vždy mali podporovať európske inštitúcie, e, radu, e, komisiu a aj teda vaše vlády vo vašich krajinách, e, pokiaľ ide o všetky tie myšlienky Európy. Ďakujem vám, prajem vám všetko dobré a uvidíme sa o pol roka. Okay. Thank you.